Nezafungovalo by to. Takže myslím si, že jediné rozumné riešenie z politického hľadiska je stiahnutie nášho návrhu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Na záver diskusie bolo predložených, boli predložené 4 návrhy uznesenia. Týmto končím rozpravu a hlasovať sa bude dnes na poludne. A teraz máme na programe otázku na uzdopovedanie pre komisiu o súčasnom stave obchodných vzťahov EU-Mercosur. A slovo dávam autorovi tejto otázky, pánovi Morerovi. Máte 5 minút, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ide o otázku z výboru INTA Je to otázka adresovaná komisii a ja teda vystupujem v mene INTA vo vzťahu komisii. Rokovania EU-Mercosur boli v roku 2010 obnovené na samite, potom čo boli prerušené po obdobie viacerých rokov. Cieľom je vyrokovať komplexnú obchodnú dohodu. Mali sme tu 9 kôl rokovania a doposiaľ sa zameriavali na normatívnu časť tejto dohody. Nebol zatiaľ stanovený žiaden dátum na výmenu ponúk prístupu na trh a bez takéhoto, čoho si nemôžeme mať skutočné rokovania. Takže mohla by nám komisia povedať, ako to momentálne vyzerá, detailnejšie opísať, aký je aktuálny stav obchodných rokovaní EU-Mercosur. Tieto rokovania už bežia viac než dva roky už trvajú viac než dva roky a mm, sú tam stále ešte nejaké prekažky v tých rokovaniach. Mňa by zaujímalo, ktoré prekažky to sú. Môže nám komisia povedať, e, aké sú očakávania do ďalšieho kola rokovaní, respektíve ministerskej schôdzky EU-Mercosur, ktorá bude e, teraz v Santiago de Chile. Takže toto bolo to, čo je obsiahnuté v texte našej otázky položenej písomne, ale ešte by som rád nejaké veci doplnil. My sme hlavným obchodným partnerom Mercosuru, 20 obchodu ehm, Mercosuru ehm, smeruje do našich krajín. My sme najväčším investorom v tomto regióne. PZI z našej strany to je viac než 200 miliárd v tomto regióne. Oni sú pre nás tretím najdôležitejším obchodným partnerom je tam e, e, stabilná legislatíva v oblasti životného prostredia, v ďalších oblastiach a 45 miliárd eur e, to je vývoz z týchto krajín do krajín EÚ. Čiže mm, vidíme dôležitosť našich vzťahov. Čiže všetky faktory hovoria v prospech toho, aby sa uzavrela obchodná dohoda medzi EÚ a Mercosurom. stalo by to za to, pretože je tam obrovský rastový potenciál na oboch stranách. Ale ale myslím si, že sme nezačali v dobrom duchu. Začali sme pred desiatimi rokmi, bolo tam prerušenie a nejako nám to celé zadrhá. E, znovu to začalo v roku 2010 a znova sú tu prekážky. Takže čo sa deje na jednej aj na druhej strane? Boli tu nejaké náznaky pohybu na strane Mercosuru, ale veci sa snad ešte komplikujú, pretože tie pohyby, e, tie vývojové tendencie v Mercosure sú skôr protekcionistické. E, toto je v rozpore s tým, o čo ide v tejto dohode. Takže znova mám pocit, že sa to nenesie v nejakom dobrom znamení. Mercosur sa hospodársky uzatvára dovnútra, ale dôležité, aby sa medzinárodne otvoril. V rámci Mercosuru sú názorové rozdiely. Videli sme to za ostatné dva roky. Mexiko, Kolumbia, Chile. chcú otvoriť vzťahy z EÚ. Budú mať individuálne obchodné dohody, s našimi krajinami, ale Brazília, Argentína a ďalšie krajiny Mercosuru sú stále mm, zahladené dovnútra mm, protekcionistické, takže to sú tie problémy, s ktorými sa potýkame v týchto rokovaniach, ktoré sú momentálne zabrzdené. Takže kam sa to bude ďalej uberať? Zdá sa, že sa to bude skôr zhoršovať, než zlepšovať. A preto sme sa rozhodli, že vám položíme túto otázku. Ja osobne nemám žiadnu odpoveď. Neviem, čo by som vám mohol navrhnúť ako odpoveď. Mne by sme mal naozaj váš názor. Stojí za to v tých rokovaniach pokračovať, lebo zdá sa, ako by to bolo beznadejné, ako by nám vôbec nehrozilo, že ten výsledok bude taký, aký očakávame. Takže môže EU vôbec urobiť niečo, aby eh, za svoju stranu veci pohla vpred, tak, e, aby sa krajiny Mercosuru naozaj primeli k otvoreniu a k tomu, aby celé rokovania boli korunované úspechom. V opačnom prípade len živíme takú ilúziu, že veci fungovať budú, ale fungovať nebudú. A investujeme do toho európske zdroje a ak to nemá k ničomu viec, tak na čo je to celé dobré? Takže, pán komisár, ako to vy vidíte? Je to na niečo alebo nie? Toto je vec dôležitá nielen pre EU, ale aj pre Mercosur. Myslím si, že musíme pristupovať e, naozaj veľmi e, seriózne. Ďakujem pekne a teraz e, v mene komisie pán komisár Tekuch, nech sa páči. Mr. Uh, Vážený Pán predseda, ctené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, bolo by fér povedať, že rokovanie o obchodné rokovanie so združením Mercosur nenapredovali tak, ako by si komisia želala, ale odvedli sme dobrú prácu. Odkedy sa v roku 2010 obnovili tieto rokovania, aj Mercosur samotný povedal, že sa urobil pokrok, aj keď len v normatívnej časti dohody. To však e, pripravilo pôdu, pripravilo základ pre záväzky z oboch strán, o ktorých sa bude rokovať pri otváraní e, trhov na jednej i na druhej strane. Myslím si, že to e, ešte zvyšuje fakt, že sa dosiahol pokrok aj v niektorých kapitolách, aj keď sme sa ešte nedostali k samotnému ťažisku textu, čo je prístup na trhy v službách, investíciách, priemyselných a poľnohospodárských výrobkoch a pri verejnom obstarávaní, e, buď tým, že sa odstrania clá, alebo že sa niečo vymyslí s e, ďalšími prekažkami obchodovania. V súčasnosti sme dosiahli hranice možností dohody, tak ako sa to preukázalo na poslednom kole rokovania. EÚ argumentovala tým, že teraz by sa mali otvoriť e, alebo mali by sa ponúknuť prístupy na trh pre tovary a služby, ale Mercosur interne sa nevie dohodnúť a nevie nám dať oficiálnu odpoveď o tom, ako by e, mohol otvoriť svoje trhy. Ja som o tom mal možno diskutovať na vysokej úrovni. Budúci týždeň bude opäť stretnutie s našimi náprotivkami z Mercosuru. Bude tam summit EU CELAC e, v čínskom meste Santiago de Chile na konci januára 2013. Treba si uvedomiť, že interná situácia Mercosuru je spletitá a to má mm, dopad aj na rokovania. Je tu otázka, kto je v Mercosure a kto nie je v Mercosure. Paraguaj dočasne dostal e, pozastavenie činnosti, pomalý prístup Venezueli a možný prístup e, Bolívie môže komplikovať našu prácu hoci to nie je nejaká veľká významná prekážka. Riešenia na strede Mercosuru je možné nájsť. Po druhé je zvyšná tendencia e, v, u niektorých krajín Mercosuru e, nastaviť protekcionistické opatrenia. A to protirečí našej potrebe, aby boli trhy vzájomne otvorené. Nasledujúca ministerská schôdzka v Santiago de Chile sa pokusí urobiť akúsi inventúru situácie a pokusí sa príjmeť e, našich partnerov o tom, aby pokračovali v rokovaniach. Vážený pán predseda, ctené poslankyne poslanci, napriek ťažkostiam EÚ zostáva oddané daná myšlienke dohody s Mercosurom. Takáto dohoda by mohla eh, byť na osoch obom regiónom. V čase krízy by to mohol byť nový zdroj rastu pre občanov aj firmy. Vážený pán predseda, budete informovaní o ďalšom vývoji v tejto veci. Na prípravách na summit v Santiagu som si už prediskutoval záležitosti s kolegami z regiónu a máme taký pocit, že Mercosur má ťažkosti sformulovať návrh, sformulovať ponuku prístupu na trh a pravdepodobne sa také niečo neudeje ani o dva týždne, ale je tu iste snaha ukončiť, završiť istým spôsobom rokovania, pretože vidia politické dôsledky. Treba pamätať, že sa buď začnú zaujímať o slobodné obchodovanie, čo nebude ľahké ani pre nás, viete, predložiť ponuku, ktorá by bola výhodná, alebo sa rozhodnú prikloniť k protekcionizmu, ale nemôžu mať aj to, aj to. Európska únia v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch bude tiež musieť si zvoliť, čo urobiť. Či budeme naďalej vyvíjať tlak a čakať, alebo či e, budeme aktívnejší ešte e, predtým, než bude stretnutie VTO. Je jasné, že opatrenia, ktoré sa prijali a právne normy, ktoré sa sú e, v, napríklad v Argentíne, ale aj v iných krajinách Ercosuru, sú priaznivé a sú na osoch aj nám. Čiže si myslím, že sme blízko rozhodujúceho momentu, kedy sa rozhodne, ako to bude ďalej, ale treba naozaj, aby na samite budúci týždeň veci sa dostali do pohybu. Samozrejme, ak ma to požiadate, potom dostanete správu o tom, čo sa tam dialo. Ďakujeme a teraz rečníci mene politických skupín. Pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár, dámy a páni, táto debata sa e, nachádza vo veľmi dobrom momente v kalendári, ako hovoril aj pán, kalenda, e, pán komisár, tesne pred summitom Mercosuru e, v Santiago de Chile budúci týždeň. Keď sa pozrieme na túto situáciu, tak vidíme, že Mexiko a Chile majú asociačnú dohodu, ktorá priniesla zaujímavé výsledky náš parlament ratifikoval asociačnú dohodu s, s Strednou Amerikou. Dokonca aj na Kube sa už hýbu veci dopredu a zdá sa, že na madridskom samite budeme mať možnosť aj e, podpísať asociačnú dohodu pri návšteve teda komisára Ajde Guchta aby sme odblokovali eh, ďalšie pokračovanie týchto rokovaní. Pán komisár ehm, jednoznačne prejavil záujem, ktorý Európska únia má, aby sme dosiahli vyváženú dohodu, ambicióznu dohodu a takú, ktorá zoberie do úvahy všetky citlivé aspekty, ktoré táto téma vzbudzuje. Chcem sa vás pýtať, pán komisár, eh, vy ste, odka- vy ste hovorili o politickej situácii v Mercosure. Je naozaj pravda, že vďaka opätovnému otvoreniu rokovaní eh, a, a je to zo strany chyby Mercosuru, nedokázali sme preniesť konkrétnu ponuku na stôl, ktorá by zlepšila eh, rokovacú situáciu v roku 2012. Veľmi dobre vieme, aká je kríza v Paraguaji, aká bola suspenzácia eh, Paraguaji, aká je situácia v Venezuele, ale veľmi dobre vieme, pán komisár, že rozdiely v produktoch tvoria menej 10%, než 10% výmeny. Pán komisár, vy si myslíte, že je naozaj politická vôľa na strane krajín Mercosuru, aby dosiahli a uzavrali túto dohodu? Ak by sme dospeli k záveru, a vy ste hovorili, že tu nie je politická vôľa, tak chcem sa spýtať, aké budú alternatívy. Pán komisár, vy si myslíte, že by bolo želateľné, aby sme dosiahli dohodu s tými krajinami, ktoré už prejavili svoju dispozíciu, aby predložili konkrétnu rokovaciu ponuku na stôl. Teraz hovorím o Brazílii, Uruguaji, Paraguaji, pretože pán eh, komisár a pán predsedajúci, ak je vôľa, tak je cesta vpred. Ďakujem veľmi pekne. Pán Susta má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, pán komisár, vážení kolegovia. Eh, Chceli sme rokovať aj na pôde výboru INTA, pretože je podľa naozaj veľmi dôležité, aby sme e, pri stretnutí hlav štátov Európy a zástupcov Latinskej Ameriky, aby práve predtým a ešte aj pred stretnutím Eurolatu ktoré sa mal skutočniť eh, za niekoľko dní v Santiago de, Santiago de Chile, aby aj Európsky parlament pristúpil k tomuto problému a zastal sa svoje úlohy. Uvedomujeme si, že to nie je len otázka obchodných výmen. Správa eh, správanie sa Európy voči tejto časti Latinskej Ameriky eh, si naozaj vyžaduje revizitáciu, otvorenie a opätovné preskúmanie postoja Európskej únie, ale aj ďalších atlantických mocností a to najmä v svete veľmi veľkej konkurencie e, stále globalizovanejšieho sveta. Európa potrebuje strategické aliancie vo svete. Dovolte mi pripomenúť vám dohody, ktoré sme uzavreli s Mexikom, Čile, Kolumbiou a Peru. Myslím si, že Európska únia má naozaj všetok systém preto, aby vyvinula silnú iniciatívu a privinula sa alebo pripútala sa k týmto regiónom vo svete. Je to obrovská možnosť voľnej výmeny a voľného obchodu. To je veľmi dôležité. Veľmi dobre si uvedomujeme, aké sú prekážky. Sú to prekožky, ktoré nevychádzajú zo strany Európskej únie. A to je vďaka tomu, že Európska komisia vyvinula obrovský kus práce ale myslím si, že ten systém informácií je e, výmen informácií, ktoré pred parlamentom sa osvedčil. V každom prípade musíme byť veľmi tvrdí, veľmi pevní, jasne indikovať, aké sú tie limity, ktoré sa objavili počas posledných niekoľkých rokov na strane niektorých krajín, najmä na strane Argentíny, ale nezabúdajme ani napríklad na protekcionistické in, e, iniciatívy, ktoré e, sa objavili na strane Brazílie, to je práve jeden z tých možných prekáž, e, jedna z tých možných prekážok na tej e, to ceste. A to sú politické prekážky, nie obchodné prekážky. Takže je naozaj vhodné, aby sme vytvorili stratégiu, ktorá bude udržateľná a dosiahnutelná. Takže je dôležité, aby sme ako parlament vyslali signál podpory, aby to bola jasná, jasná myšlienka a ak je možné, aby sme čím skôr došli e, k, dohodu, k dohode, tak aby sme E, ukončili persekúciu niektorých krajín na tejto strane. Ďakujem, teraz má slovo pán Kazak. Vážení kolegy, Vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovia, mrzí ma, že sme zatiaľ výrazne nepokročili, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom. Ja si myslím, že tu chýba politická vôľa. Niektoré krajiny prijali také opatrenia, ktoré istým spôsobom obmedzujú vzájomný obchod, dodávky, vývoz a tak ďalej. Neautomatické licencie budú stáť peniaze európskych producentov 45 miliónov eur. Argentínska vláda eh, sa chopila znova kontroly nad sektorom energie, či porušila svoje záväzky bojovať proti protekcionizmu. A tiež sú tu negatívne signály vysielané v súvislosti s zahraničnými investíciami eh, voči zahraničným investorom. Napriek týmto všetkým negatívam je potrebné zdôrazniť aj tie pozitíva. Oba regióny dodržiavajú ľudské práva a demokraciu, ktorú sa zaviazali a táto dohoda bude mať dopady vo e, výške 45 e, miliard eur. Takže e, práva, ľudské práva, demokracia ekológia, to všetko sú normy, ktoré musia byť súčasťou tejto dohody. Ak Európska únia chce naozaj mať integrovanú politiku, ak chce naozaj obhajovať svoje hospodárske záujmy a propagovať svoje demokratické hodnoty, musí mať e, prísnejšiu, pevnejšiu pozíciu na najbližšom samite EU-Mercosur, respektíve EU-Eurolat. EU, Ehm, ja si myslím, že by sme mali pôsobiť eh, transparentnejšie, postupovať štrukturovanejšie, tak aby sme dosiahli komplexnú dohodu a bojovali proti protekcionizmu. Ďakujem pekne. Teraz dva slovo pani Gréze. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Už tieto rokovania trvali viac než 10 rokov a rovnako ako v prípade Peru, Kolumbie, eh, máme tu rovnaký neoliberálny recept, ktorý sa uplatňuje vychádzajú cez absolútne nerovnováhy medzi našimi dvomi regiónmi. Na jednej strane dovozy, hlavne súrovín, prírodných, e, prírodného bohatstva, polských výrobkov. E, vnímame e, Latinskú Ameriku ako takú obilnicu EÚ v neprospech polnohospodárov u nich aj u nás. A na druhej strane vývoz e, služieb. Toto nie je ten rozvoj, e, ktorý by sme si želali. My chceme prijať také uznesenia, také uznesenie, aby sa e, pri najbližšom e, samite e, urychlili rokovania. My to ale nepodporíme. Iste viete, že v niektorých krajinách tohto regiónu došlo k prevratom politickým. Paraguaj, tam bol púč a bola táto krajina vylúčená z Mercosuru. Venezuela je teraz relatívne mimo Peru, Ekvador sú asociované k inému združeniu, tak taktiež Čile, takže e, vidíme, že tieto rokovania e, vôbec nevychádzajú sa tejto realita, e, z tejto novej reality. A z legislatívneho hľadiska biopiratela napríklad, o tej sme hlasovali tekom tohto týždňa a tam sme teda hovorili o dôležitosti tejto témy v určitých krajinách, napríklad Brazília, ochrana duševného vlastníctva, generika a tak ďalej. Takže v tejto súvislosti potrebujeme to vnímať regionálne, regionálne rovnováhy sa veľmi rýchlo rozvíjajú. E, takéto niečo je kontraproduktívne. My sme za väčšiu mieru regionálnej integrácie, sme za rokovanie blok za blokom, e, sme za vyvážený prístup a ja si myslím, že je potrebné tie rokovania obnoviť od nuly a rokovať s tými dobrými aktérmi. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz vystúpi pani Mek Larky. Nech sa páči. Colleagues, the Vážne kolegovia, potenciálne benefity dohody medzi Európskou úniou a Mercosurom sú obrovské a kombinujú trh eh, viac ako 800 miliónov občanov. Je ale smutné, že teraz sme sa neposunuli nikam ďalej. Tri roky, odkedy bolo toto rokovanie opätovne spustené, Obe strany musia poskytnúť veľmi silnú eh, politickú podporu preto, aby sa veci posunuli vpred. Obe dve strany musia byť ochotné otvoriť svoje trhy vzájomne prospešným spôsobom a práve preto odmietam nedávne protekcionistické opatrenia, ktoré urobili niektoré krajiny Mercosuru napríklad. Eh, je veľmi silný argument preto, aby sme poukázali na systematické porušovanie pravidel VTO zo strany Argentíny a to platí aj pre situáciu, kde VTO musí súdiť v prospech Európskej únie. Je tu niekoľko sporov medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou Argentínou. Práve kvôli tomu, že my eh, rešpektujeme právo Falklandských ostrovov na samostatné rozhodovanie o svojej budúcnosti. Eh, ich kroky viedli k diskriminácii britských podnikov. To samozrejme neakceptovateľné. Musíme naďalej povzbudzovať eh, otváranie trhov a vyzývam podporu európskych štátov tohto parlamentu, aby bojovali proti neadekvátnym a neopodstateným hospodárským aktivitám. Ďakujem pekne, pán Grove Dartmouth, nech sa páči. Dovolte mi využiť túto príležitosť, aby som sa dotkol témy Brazílie. Brazília má hrubý domáci produkt na úrovni 2,43 trilióna miliardy amerických dolárov, bilióna amerických dolárov, pardon. Pritom Spojené kráľovstvo je na úrovni 2043. To znamená, že hospodárstvo Spojeného kráľovstva je 97% eh, takých veľké ako brazilské hospodárstvo. V oblasti eh, obchodu 37% brazilského obchodu je s inými krajinami eh, v Strednej a Latinskej Amerike. To je veľmi porovnateľné so Spojeným kráľovstvom. Našich 40% je obchod z EÚ. Toto číslo ale mm, je kľúčový rozdiel medzi Brazíliou a Spojeným kráľovstvom. Nie je nikto, absolútne nikto, kto si v Brazílii myslí, že ich 37 eh, obchodu s krajinami Mercosuru má nejaký dôvod preto, aby Brazília vstúpila do nejakej politickej únie s týmito krajinami. Práve naopak, v Spojenom kráľovstve profesionálni politici z, z, z etablovaných eh, strán stále opakujú, že tých 40 britského obchodu s Európskou úniou, ktoré zhodou okolnosti nie je ani vo veľkom deficite, ale neustále sa tento pomer zmenšuje, je sám o sebe a len jediným zdôvodnením preto, aby Británia bola v politickej únii s členskými štátmi Európskej únie. Tento argument pre Spojené kráľovstvo nie je len bizarný, ale len aj úplne prázdny a totálne nezmyselný a veľmi rád sa k tomu ešte v budúcnosti vrátim. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán kolega Scholz. And? pán predseda, pán komisár. Politický integračný proces v Latinskej Amerike je um, naozaj obdivuhodný. Je to proces emancipácie globálneho významu a EÚ by si mala konštruktívne um, zachovať Mercosur, Južná Amerika. Um, táto združenie zohráva v Centrálnej Amerike. V Južnej Amerike je naozaj uh, veľký význam naši partneri nás pozvali, mohli férovým vyváženým spôsobom e, v dohode spečatiť tento proces. A ja, pán komisár, vítam to, že Európska únia, Brazília a ďalšie krajiny Mercosuru, e, že sa dohodli jednoznačne na tom, že budú rokovať o obchodnej dohode a že budú rozširovať hospodárskú spoluprácu e, s cieľom prehlbiť multilaterálny systém obchodu a oživiť rokovania z Doha. Na to je ale potrebné revidovať existujúcu dohodu doktrínu, eh, aby eh, v dohodách o zahraničnom obchode neprevládali výlučne eh, záujmy Európskej únie. Celosvetová situácia v druhej polovici 21. storočia si vyžaduje, aby sme spoločne zvládali globálne výzvy. Dobrá práca pre všetkých, vzdelávanie, možnosť zúčastňovať sa spoločenských procesov, boj proti chudobe, hladu, boj proti klimatickým zmenám, nový druh spolupráce je teda na mieste. Ja si myslím, že moja skupina môže hlasovať e, iba proti takejto dohode, e, ktorá nevyhovuje spomínaným e, podmienkam a ktorá tlačí iba na záujmy malej hrstky Dôležití obchodní partnery Argentína a Brazília jasne hovoria, že aj e, tam veľmi úzko sledujú e, krízu v EÚ aj v USA, ktorá poukazuje e, na určité systémové chyby, ktoré sa v týchto krajinách udiali. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz dostáva slovo pani Doc, nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne. Tieto diskusie k dnešnému dňu neboli úspešné, no a samozrejme dnes ráno sme boli veľmi vďační komisárovi za to, že nám aktualizoval informácie o tom, kde sa nachádzame v súčasnosti. Pán komisár, naznačili ste, že tieto diskusie by už čoskoro sa mali dostať do fázy, kde budeme musieť rozhodnúť o tom, či tá výmena, tá ponuka, ktorá tu je ohľadom prístupu k vzájomným eh, trhom, k vzájomnému verejnému obstarávaniu je dostatočná. Dnes ráno vám chcem pripomenúť, že potenciálny dopad eh, tohoto obchodného balíka pre Severné Írsko a iné krajiny, ktoré sa opierajú o polnohospodárstvo a najmä o chov hovedzieho dobytka, môže byť devastujúci. Niekto už odhadol, že takáto dohoda by stála európskych farmárov až 13 miliard eur na stratách. Je to veľmi vysoká cena, ktorú by sme museli zaplatiť Pán komisár, chcem získať vaše uistenia dnes ráno, že polnohospodárstvo nebude obetované, keď začnete eh, robiť rozhodnutia ohľadom trhového prístupu eh, týchto krajín. Vy ste vo svojom úvodnom vystúpení špecificky povedali, že chcete dosiahnuť eh, zaplatený, zaplatenú a vyváženú dohodu s Mercosurom Môžete nám poskytnúť e, zabezpeku, a teda nie aj farmárom, ktorých zo Severného Irska zastupujem, že v tomto tvrdom podnikateľskom prostredí, ktorému oni čelia pri stále e, rastúcich e, cenách komodít, nižších maržách, ziskov a stále v prísnejších obmedzeniach, že neobjaví sa tu ešte návrh komisie, ktorý bude mať veľmi malý dôraz na výrobu potravín a že dokážete ochrániť záujmy farmárov v Severnom Írsku, ale aj v celom, spojenom, v celom európskom priestore. Ďakujeme pekne a teraz jednotliví zapísaní rečníci. Ako prvý pán Fielner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som povedal toľko, že sa veľmi teším, že Európsky parlament sa vyjadruje v prospech týchto rokovaní, že by tieto rokovania mali pokračovať. Je to v parlamente kontroverzná otázka, ale platí, že ak posilníme naše vzťahy s Mercosurom, tak eh, že to je veľká vec. 800 ehm, miliónov ľudí v eh, týchto regiónoch, čiže nesmieme, nesmieme mm, samozrejme podceňovať e, zložitosť týchto rokovaní, pretože je tu stále tá výzva protekcionizmu, hlavne v oblasti polnohospodárstva. E, toto je prípad v Európe, ale pokiaľ ide o priemysel, tak mm, tak to zase platí v Latinskej Amerike a práve preto si myslím, že by tieto rokovania mali napredovať, pretože môžu priniesť naozaj veľmi veľa. EU a Mercosur sú doplnkové, my sme ich najdôležitejším exportným partnerom pre polozvedské produkty a mnohé z našich služieb a priemysel, priemyselných grupkov idú práve do Mercosuru. Takže myslím, že táto dohoda by nám umožnila mať nižšie ceny poľnohospodárských produktov pre našich spotrebiteľov a občania Mercosuru by mohli dostávať viac tovarov a e, služieb e, za dostupné ceny. E, takže tie rokovania keďže eh, môžu mať také prínosy, eh, sú veľmi komplikované, takže ja by som vyzval komisiu, aby sa nevzdávala a možno by mohli vypracovať nejaký plán B. Je to poprvýkrát, čo rokujeme s celým regiónom eh, s Áziou. Sa to už ukázalo, že je veľmi zložité rokovať s celým regiónom. Možno by nebolo zlé to tak trošku rozkúskovať a vybrať si napríklad Brazíliu pretože tam je e, tá, ten potenciál snad najväčší. Takže možno by ste mohli pokračovať v týchto zložitých rokovaniach, ale mať aj určitý plán B, aby sme sa nezablokovali v nejakej fáze. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo pán Lange. Pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, pre mňa táto diskusia vychádza z troch vecí. Poprvé, áno, vysielame signál, že chceme spoluprácu s Mercosurom, s krajinami Mercosuru, pretože máme mnoho spoločných hodnôt. Pán Šolc poukázal na boj proti nezamestnanosti, proti chudobe, hlavne pokiaľ ide o to, čo robí vláda v Brazílii. Sú je tu mnoho spoločných čret, je tu mnoho hospodárskych prepojení. My chceme dohodu, chceme úzku spoluprácu s týmto regiónom. Čiže toto by mal byť signál eh, dnešnej rozpravy v parlamente. Po druhé, je potrebné si uvedomiť, že musíme triediť, ako eh, by mali ďalej prebiehať tie rokovania. Je potrebné zamyslieť sa veľmi obozretne nad tým, ktoré krajiny vlastne majú byť e, súčasťou týchto rokovaní. Bolívia a Ekvador sú tam, nie sú tam. Ako je to s ďalšími krajinami? Toto sa musí objasniť naozaj rýchlo. A ďalšia vec, ktorá sa musí rýchlo objasniť, to sú obsahy tých rokovaní. Čo má byť predmetom rokovania? Nemôžeme predsa mať vyššie očakávania, než nám tie krajiny môžu poskytnúť. Nemôže tam byť takáto veľká priepas medzi týmito e, dvomi vecami. Takže aj toto je potrebné e, tak vytriediť. A po tretie je potrebné to počiarknúť pod tou čiarou áno alebo nie. E, nemôžeme sa dopustiť, aby e, sa tieto rokovania ťahli ďalších 10 rokov bez nejakého evidentného výsledku. Ďakujem pekne. Teraz pani Weber. Pani Weber nie je prítomná v pléne. Takže pán Vlasák, nech sa páči. Predsedo, pane komisaři, myslím... Vážený pán Vážený pán komisár, pán predseda, myslíme si, že rýchlosť konaní s Mercosurom je zdlhavé a že dosiahnutie výsledky sú veľmi slabé. Je pravdou, že vnútorná situácia Mercosuru nám nedovoluje mať vysoké očakávania, ale treba sa snažiť. Európsky parlament by preto mal podporiť ambicioznú zmluvu o voľnom obchodovaní, slobodnom obchodovaní. Krátkodobo sa zároveň musí sústrediť na odmietnutie protekcionistických opatrení. Argentina a Brazília totiž najmä v oblasti automobilov vína alebo telekomunikácií robia kroky, ktoré idú opačným smerom, než je žiaduce. Musíme teda už je spolupracovať a hľadať spojencov vo VTO, aby sme mohli bojovať s týmito negatívnymi signálmi. Špecifickou témou je potom zapojenie Venezuely. Nové členstvo tohto štátu bude určite komplikujúcim faktorom, ale treba očakávať, že keď sa Venezuela pripojí, príjme to, čo bolo dohodnuté. Treba si uvedomiť, že európsky priemysel má záujmy aj vo Venezuele, takže je nevyhnutné prispôsobiť tieto rokovania aj našim hospodárskym záujmom. Ďakujeme. Pán Vlasák a teraz pán Paška. Okay. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Krajiny Južnej Ameriky združené v colnej únii Mercosur sú výrazným obchodným partnerom Európskej únie

priniesla významné benefity. verím že naši juhoamerickí priatelia nakoniec zvolia racionálny a pragmatický prístup k e, možnému zlepšeniu hospodárskej spolupráce. ďakujem za pozornosť. pekne pán paška. a teraz dostáva slovo pán nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, Obchod je faktorom rastu, zamestnanosti, ale ak nie je regulovaný, ak je úplne voľný, tak môže aj ničiť pracovné miesta, môže spomalovať rast, rozvoj a ničiť životné prostredie. Otvorenie trhu Mercosuru svetovej konkurencii e, je také dosť rozporúplné. Môžu tam byť ako výhody, tak aj nevýhody. To nesmieme zakrývať. My, ktorí sme e, za túto dohodu, tak si uvedomujeme aj tie plusy, aj tie minusy. Takže pozrime sa na to, ako toto v regióne vyzerá, čím sa vyznačuje. Veľmi e, často sa tie vlády nechcú zdať svoje suverenity, svoje nezávislosti. Braníme e, záujmy ľudí E, treba bojovať proti neliberálnej politiky, ktorá vedie k sociálnemu e, a hospodárskemu úpadku a katastrofe. Nechceme spôsobovať e, katastrofu pôsobením z Európy. Chceme, aby mali právo braniť svoje ľudí v otázke rozvoje. Nie je tu žiadny kompromis. Ďakujem pekne, pán Bruns. But, uh, i keď nie som nadšencom Európskej únie, ak musíme ju mať, bol by som rád, aby bola viac európska ako menej európska. Títo e, rokovania medzi nami a Mercosurom a ďalšími obchodnými združeniami svedčia o tom, že Európska únie sa nesústreduje iba alebo hlavne na Európu. Je globalistická, e, snaží sa e, presadzovať záujmy globalistov e, vytvoriť svet, ktorý nebude e, slúžiť zaujímom ľudí a výsledkom toho nie len to, že jednotlivé národy a ich kultúra zmizne, ale celkové e, mzdy a úroveň, životná úroveň bude viac menej rovnaká a to nie je taká, ktorej sa tešia moderné Európanie mal by, e, e, e, medzinárodný obchod by mal spôsobovať pokrok. A nie je však pravda, že každá krajina, kontinent alebo sociálna skupina bude na tom lepšie. Ďakujem. Pán Šeperdy. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Mercosur sa vytvoril v 91. dohodou v Asuncione a mandát, ktoré udelili členské štáty v 99. A k tej forme ja si kladiem otázku, či by ste tento mandát nemali revalidovať Radou Európy, pretože od toho 99 sa hospodárske podmienky zmenili. Máme ďalších 10 členských štátov a Lisabonská zmluva nám dáva politickú kompetenciu na ratifikáciu a mrzí ma, že rada nie je na tejto rozprave. A teraz k podstate. Máme pocit, že dva bloky ako keby si navzájom nedôverovali. Mercosur má čím ďalej tým menej dôvery v EÚ vzhľadom na menovú finančnú a hospodárskú krízu. A vy ste to, pán komisár, povedali, ale oni nám to priamo hovoria Brazílsky prezident na všetkých medzinárodných scénach hovorí, že naša menová politika spôsobuje, že ich reál narastá a nikto nereaguje, ani komisár Barnier. Ale treba im to jasne povedať, že to je chyba, že reál narastá, pretože im rastie ekonomika. Zrušili ilegálne Paraguaj. Ani sme k tomu nepovedali. Pristúpenie Venezuely je nelegálne. Ani k tomu sme nič nepovedali. E, colná únia nefunguje, nič nehovoríme je tam protekcionizmus, Malviny a tak ďalej. Treba skutočne overiť, či tento priestor dáva za ruku administratívnu, demokratickú a politickú kvalitu, aby dôvera mohla byť za, základom pre politickú asociačnú dohodu. Ďakujem, pán kolega. Teraz pán Bagazia. <coughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, chcem e, podporiť vehementne e, naplnenie tejto historickej dohody, ktorá bola výzvou pre Európu aj pre milníkom pre Európu aj pre Latinskú Ameriku prostredníctvom Mercosuru. Je to veľmi komplexná vec, pretože Otázka obchodu nie je ľahká, ale urobili to dve ženy v roku 2010. Podpredsednička Španielka Maria Teresa Fernández de la Vega išla do Buenos Aires a dohodla sa s prezidentkou Kristinou Fernández a uh, oni uh, obnovili uh, rokovania. A ja myslím, že v Čile predovšetkým ženy eh, majú eh, zmysel pre praktickosť. Eh, pani Merkel, Tim Russell, vysoká predstaviteľka aj prezidentka Argentíny ehm, je potrebné, aby hľadali spôsob, ako odblokovať tieto rokovania, tieto ehm, úspešne ehm, završiť, pretože prekážka nie je technická ani procesná. Podľa mňa tej či onej krajine ide o nedostatok politickej vole na najvyššej úrovni a samotný vyjednávací komisie nám to hovorí a ja som predseda delegácie Európskeho parlamentu pre Mercosur a hovorí nám, že je treba to odblokovať zo strany zhora od politikov, od hlav štátová vláda. Ja očakávam, pán komisár, takisto som si istý, že aj vy, že v Čile sa táto otázka odblokuje. Ďakujem. Teraz má slovo pán Alvord. Uh, Vítam túto príležitosť uh, opätovne vyjadriť svoj odpor voči uh, tejto dohode. Um, Rusi polnospodári majú z tohto obchodu veľké straty, ale komisia ich obetuje, aby niečo získala. Predpokladá, že e, výhody pre priemysel e, prevážia straty v polnohospodárstve, i keď výsledky jasne hovoria, že e, straty spojené s bilaterálnymi dohodami veľmi nepriaznivé ovplyvňujú polnohospodárstvo sú obrovské straty v hovedzem sektore a takisto znižuje sa počet využívanej eh, polnospodárskej plochy. Eh, je tu ohrozená aj bezpečnosť eh, potravín. Okrem toho treba si uvedomiť, že polnospodári sú nedeliteľnou súčasťou vidického rozvoja a života. Ľudia niekedy kritizujú nás z protek- protekcionizmu. Treba si uvedomiť, že polnospodárstvo je sektorom s veľkým potenciálom rastu a je to základom potravinovej bezpečnosti do budúcnosti počas nasledujúcich rokov dopad po potravinách bude rásť a bude to e, hybnou silou hospodárskeho rastu a to bude na prospech e, e, videka Európskej únie. Vyzývam vedúcich predstaviteľov únie a vás, komisára, aby ste neobetovali polnospodárstvo Európy, aby ste neboli zaslepení možnými získami v iných sektoroch na úkor polnospodárstva. Ďakujem pekne, kolega Nicholson. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ide tu e, veľká pravdepodobnosť, že otvárame pandorinu skrinku pre viaceré sektory poľnohospodárstva v Európe. A v žiadnom prípade to spôsobuje e, veľké obavy. Po, pred niekoľkými rokmi som mal možnosť e, vycestovať do Brazílie a zistiť, že napriek tomu, čo hovorí nám komisia, že napriek všetkým ubezpečeniam, e, E, e, o tom, že v Brazílii sa e, produkuje vynikajúce hovedzie. V skutočnosti je to opak otázky vystupovateľnosti výrobkov v Brazílii, v Argentíne nie majú neekvivalentné, ale niekedy aj väčšie štandardy ako v Európe potraviny, e, ktorá, e, ktoré nie splňajú podmienky Európskej únii, či už z Brazílie, z Argentíny alebo z, z ďalekého východu, ktoré nesplňajú veľmi prísne normy v Európs- Európskej únii, nesmieme pripustiť na náš trh. To je veľmi jednoduché a mali by sme sa držať tohto postoje. To je princíp, e, ktoré, ktorého sa nesmieme vzdať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďakujeme veľmi pekne. Európska únia tlačí na Mercosur, aby plne akceptoval dohodu o voľnom obchode. Je to ekonomicko-politický e, e, aspekt e, našej imperialistickej politiky, ktorej sa zvyčajne presadzuje vojenskou silou. Európska únia a všetci, ktorí tlačia na ostatné národy, sa snažia nanútiť privatizáciu, e, rozkradnúť prírodné zdroje a zničiť miestny priemysel. Sprevádza sa to e, hrabovaním e, zák- výrobnej základne a znižovaním najchudobnejších vrstiev obyvateľstva E, väčšina Európskeho parlamentu e, podporuje monopolistickú politiku v Európskej únii v snahe e, dostať sa z krízy na chrbte jednoduchých obyvateľov. To je nebezpečné a brutálne. Hovorím to tak, pretože teraz vyvstávajú problémy s lakom vládov na Kúbe a na, vo Venezuele. Zostrojí sa, sa konkurencia s krajinami BRICS a Spojenými štátmi. Teraz pani Elizabeth Köstinger má slovo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Už e, roky vyjednáva EÚ e, o dohode o obchode so štátmi Mercosura. Už e, roky sa snaží tento ambiciózny zámer završiť a teraz sa opäť zablokovali tieto rokovania a pre Európsku úniu sú dôležité otvorené trhy a dohoda to umožňuje regulárne vzájomné otváranie odpadov, sú trhov sú rozhodujúceho významu, ale eh, otázka Pýtam sa, či je tu vôbec reciprocita v tejto otázke vôbec možná. Štúdia aj eh, komisie ukazujú, že zisk eh, Európskej veľkého priemyslu a high-end e, odvetví e, dosahujú straty a bol by to e, strata 7 miliard v európskom poľnohospodárskom sektore a toto komisia bezpodmienečne musí brať na ohľad a musíme zabezpečiť, že poľnohospodársky sektor nesmie byť poškodený a preto ja chcem e, opäť e, opakovať e, výzvy, že musia byť do tejto dohody zahrnuté aj kapitoly o trvalej udržateľnosti, aj ochrana dĺžka a dohody z tretich, dovozy z tretich štátov musia naplňať aj štandardy, ktoré vyžadujeme u nás doma. A to je otázka pre vás, pán komisár, že ako mm, je v tejto obchodnej dohode e, splnená otázka udržateľnosti, tak ako to vyžaduje e, Európsky parlament e, v takýchto dohodách od roku 2009. Je v prípade zlyhania tejto dohody s Mercosurom na strane komisie plán B uzavrieť takéto dohody s jednotlivými ďalšími štátmi samostatne? Ďakujem pani kolegyňa, teraz má slovo pán Kutaš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mercosur je už 8. obchodným e, partnerom Európskej únie. Vývoz do e, tohto regiónu počas ostatných rokov značne vzrastol a v roku 2010 e, Európska únia sa stala prvým obchodným partnerom tohto regiónu a prvým investorom podpísanie vyváženej obchodnej dohody s týmto regiónom bude znamenať lepšiu hospodárskú integráciu a bude krokom smerom k asociačnej zmluve. Myslím si, že ide o príležitosť pre jeden a druhý región a v tejto súvislosti obnovenia rokovanie o voľno e, obchodnej e, zóne e, môžeme iba uvítať. Avšak podarilo sa dosiahnuť iba obmedzený pokrok, pretože stále sa uplatňujú protekcionistické opatrenia v krajinách uvedeného regiónu. Dúfam, že rokovania na budúci týždeň v Santiago de Chile, na ktorého sa zúčastnite aj vy, pán komisár, Mm, e, e, e, budú poznačené otvorenosťou ku kompromisu a otvorenému rokovaniu. Ďakujem pekne. Dies de Meire. Presidente. Pán predsedajúci, v máji ubehnú tri roky od znovu oživenia rokovaní a ja som jednoznačne za to, aby sme ich úspešne ukončili. K tým údajom, ktoré tu padli, ja by som dodal ešte ďalšie Mercosur je najväčším výrobcom potravín na svete a sú tam najväčšie energetické zdroje na svete. To nám ukazuje, aké sú dôležité tieto rokovania. Na jeseň sme boli v Brazílii a tam sme skonštatovali pozitívny jazyk a prístup, ale zároveň aj veľmi taký e, nejasný Povedalo sa tu, čo sme doteraz urobili, že sme urobili pokrok v oblasti normatívy, ale to, ako my hovoríme po španielsky, to je len chodiť okolo horúcej kaše. V priemyselnej kapitole, poľnohospodárskej kapitole sme sa snažili uchovať sed záujmy a rovnako aj v kapitole služieb. To, čo ja vás žiadam, pán komisár, a tretíkrát sa to tu hovorí o politickej vôli, aby v Čile ste vyhodnotili politickú vôľu Mercosuru, či naozaj chcú podpísať dohodu. A keď sa vrátite z Čile, aj my tam budeme a budeme e, s vami spolupracovať, tak potom, aby ste vystúpili tu v plene, aby sme spoločne boli informovaní a takto informovaní, aby sme sa rozhodli, či budeme pokračovať v rokovaní, alebo či budeme uvažovať o bilaterálnych dohodách. To je všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán z Aleksandrs. Uh, Ďakujem, pán predseda. Pán uh, Degard, uh, dúfam, že viete, že aké boli um, prekážky počas rokovaní s Mercosurom a pripravili ste kompromisné rozhodnutia Eh, ja si to nemyslím, že nezdá sa, že mm, sa profesionáli zúčastnili na tejto práci zo strany Mercosuru ako misie. Ehm, teraz mm, mi to pripomína, túto situáciu nedostačuje eh, odstraniť antidumpingové clá zo strany Argentíny a Indonézie. Potrebujeme profesionálov v rokovaniach, ak nedosiahneme ozajstný pokrok pri rozhodnutí o obchodnej dohode medzi Uniou a Mercosurom. Ďakujem pekne. Danke, Frau Kollegin Jekle. Ďakujem pani Jekle. Pán predseda, osobitne po našom súhlase k dohode s Peru, Kolumbiou a Strednou Amerikou, musíme e, sa postarať o to, aby sme vzťahy s tým najdôležitejším ekonomickým blokom tohoto regiónu Mercosurom nestratili z ohľadu. Rozhodujúce sú jasné demokratické princípy, ako aj ekologické a sociálne štandardy, ktoré treba dodržať. Mercosur s Brazíliou, ktorá je jeden z štátov Brazílie, predstavuje jeden z najdynamickejšie rastúcich e, hospodárskych oblastí a pre EU to predstavuje dôležitý potenciál rastu s možnosťou um, rozširovania obchodných vzťahov. Intenzívne ekonomické vzťahy um, sú um, ziskové pre všetkých len vtedy, keď budú držané isté uh, pravidla hry. Vonkajšie vzťahy EU musia uh, trvať uh, na tom, aby sa dodržovali štandardy ako napríklad držanie ľudských práv a ekologických štandardov pri dovoze výrobkov z Južnej Ameriky, hlavne polnospodárských výrobkov musia um, byť e, dodržované naše najvyššie štandardy, čo sa týka e, bezpečnosti potravín a ochrany zvierat. My um, podporujeme dohodu medzi Úniou a Mercosurom, keď tieto požiadavky e, budú dodržané a keď ľudia v oboch regiónoch budú môcť trvalo udržateľne z týchto um, dohôd mať prospech. Ďakujem teraz pán Kopulaš Santoš, má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som úvodom pogratuloval pánovi Vitalovi Mererovi, predsedovi výboru INTA, za jeho vystúpenie na plene. Ja s ním úplne súhlasím. Musíme sa zhodnúť na tom, že je potrebné podporiť väčšiu integráciu medzi jednotlivými regionálnymi blokmi na medzinárodnej úrovni. To znamená hovoriť o bezpečnosti a istote na medzinárodnej úrovni, ale nezabúdajme, že v prípade Mercosuru dynamiky, ktoré sa vytvorili, majú e, pozitívne dôsledky pre isté sektory a negatívne pre iné, napríklad právo na prácu a dôstojný život. Hovorím predovšetkým o poľnohospodárstve v Európe podľa štúdií. V poľnohospodárstve e, Poľnohospodárstvo môže mať pozitívne vplyvy podpisom tejto dohody, ale nemôžeme skonštatovať to isté pre konkrétnych farmárov, ktorí produkujú primárne suroviny, napríklad ktorí produkujú víno alebo olej. A znamená to aj ohrozenie pre určité priemyselné sektory, preto by ste mali brať do úvahy uznesenie, ktoré bude väčšinou určite schválené, kde sa realisticky a konštruktívne odrážajú obavy a želania osôb, ktoré myslia na negatívne aj pozitívne dôsledky tejto dohody. Ďakujem veľmi e, pekne, e, kolega. Teraz pán Salbovitkaj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Európa má prirodzeného obchodného spojenca na americkom kontinente vzhľadom na kultúru, jazyk a iné prepojenia, ktoré dobre poznáme a preto je dôležité, aby sme sa priblížili a aby sme neustále posilňovali naše vzťahy. Konkrétne Mercosur je štvrtý najväčší obchodný blok na svete, predstavuje 80, HDP regiónu a je tam viacej ako 240 miliónov obyvateľov. Preto je dôležité dosiahnuť pokrok v rokovaniach, ktoré sa znovu začali v roku 2010 a aby sme mali skutočnú výmenu názorov a návrhov, aby sme dosiahli stanovený cieľ asociačná dohoda, ktorá bude stabilným rámcom pre posilnenie našich vzťahov a ktorá bude vzájomne výhodná. Počas celého procesu Európsky parlament preukazuje, e, že je e, implikovaný a koordinovane spolupracuje, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Jasným príkladom tejto dohody je napríklad výhoda pre investície, priame zahraničné investície Európy v Mercosure. To je viacej ako investície, ktoré má EÚ v Číne, v Indii a v Rusku. Vzhľadom na to, že svet je čím ďalej tým viacej vzájomne závislý, je nevyhnutné aby sme politicky rozhodne postupovali a aby bola aj vola pre kompromisy, aby sme prekonali ťažkosti pri rokovaniach a aby sme dosiahli dohodu, ktorá bude výhodná pre všetkých. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán Lavie Giovanni. Giovanni Lavia. Pán predsedajúci, vzhľadom na dlhé rokovania bez úspechu za posledné dva roky bez pochyby môžeme skonštatovať, že EÚ, Mercosur intenzívne rokujú predovšetkým, pokiaľ ide o plnohospodárske produkty. Mercosur chce väčší prístup vlastnej plnohospodárskej produkcii na európsky trh a na druhej strane EÚ chce mať intenzívnejšie obchodné vzťahy pre svoje služby a výrobky. Diplomatický spor už x krát a mm, európske poľnohospodárstvo e, má určité rizika, rizika hlavne pre farmárov, ktorí trpia rozhodnutiami a stratégiami, ktoré e, ovplyvňujú aj iné sektory. A pre poľnohospodársky sektor v Európe táto, tento postup by mohol byť veľmi negatívny v momente, keď rozhodujeme o novej poľnohospodárskej politike a keď chceme dosiahnuť vysokú kvalitu pre spotrebiteľov, produkty, ktoré budú vysledovateľné. A zároveň, ak chceme, aby na európskych trhoch eh, boli naše schop, výrobky konkurencieschopné v tomto prípade, ako aj v iných prípadoch eh, bilaterálnych dohod, ktoré EÚ rokuje, nesmieme obetovať európske poľnohospodárstvo, Eh, v prospech nejakej dohody medzi Mercosurom a EÚ. Ďakujem za pozornosť. Monsieur Tantan Michel. Pán Tantan Michel. Prezident, merci. Ďakujem, pán komisár. Prirodzene dve, dva hospodárske bloky ako Európa a Mercosur majú záujem, aby mali jasné partnerské vzťahy. A preto je v našom záujme mať túto dohodu. Ale ako tu už padlo, Rád by som upozornil na vývoj Európy a vývoj juhoamerického kontinentu v čase vášho mandátu. Už to nie je to isté hospodárstvo, tí istí ľudia a náš parlament e, by legitímne mal konštatovať, že je potrebné prerokovať tento mandát. Mohli by ste v rámci súčasných rokovaní e, zabezpečiť to, že budú recipročné opatrenia, ktoré žiadame, hlavne pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Za posledné mesiace sme videli, že tieto juhoamerické krajiny nemajú vôbec hambu aplikovať protekcionizmus, keď im to vyhovuje. Ide o finančné opatrenia a my už požadujeme sanitárne opatrenia, opatrenia na ochranu európskych spotrebiteľov pretože vieme, že naši spotrebitelia eh, pripisujú veľký význam kvalite výrobkov, ktoré spotrebujú. Dobre, a teraz eh, pán Gladfelder. Ja, OK. Mikro. Bitte gehen Sie zu einem anderen Mikrofon. Prosím, choďte k inému mikrofónu. You have... ja, it's okay. Köszönöm, elnök úr

prijali Venezuelu. Musíme pripustiť, že to jednoducho nefunguje. Prvý vyjednávací mandát nebol veľmi ľahký, veľmi jasný. Musíme pokračovať v rokovaniach so štátmi, s ktorými máme šancu dospieť k dohode. Potrebujeme na to nový vyjednávací mandát a nový mandát, ktorý zohľadňuje citlivé črty našich poľnohospodárskych výrobkov aj potravinovú bezpečnosť a pohodu zvierat nemôžeme e, naďalej rokovať s e, Mercosurom podľa tohto mandátu. Pani Arans Garcia. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. EU aj Mercosur e, musia potvrdiť a posilniť svoje vlastné vzťahy a preto je bez chvíli treba, aby uzavreli obchodné dohody, ale teraz musíme mať na zreteli dopad poľnohospodárských výrobkov dovažených do nášho spoločného trhu, hlavne e, v oblasti hovedzieho e, dobytka a hydiny e, a, a dopad podľa štúdie e, generálne riaditeľstva e, komisie nezakrýva dôsledky, ktoré e, môže mať akceptácia týchto výrobkov z Mercosuru v poľnohospodárstve. preto príjmem poľnohospodárstve v EÚ by utrpel pokles a to by znamenalo pokles 33 tisíc pracovných miest v Európe. A Okrem toho, predpovede z poľnohospodárstva sú oveľa pesimistickejšie ako um, výhľady EÚ. My si myslíme, že um, žijeme v štátoch, uh, žijeme v časoch, uh, kedy musíme vyžadovať jasné recipročné opatrenia a, rokovania s Mercosurom musia vyžadovať, uh, aby pristúpili k tým požiadavkám v poľnohospodárstve, ktoré teraz skladieme. A teraz budeme postupovať podľa postupu Catch the Eye ako prvý. E, vystupí pani, Fadrov Neveš. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, dohoda o voľnom obchode môže významne prispieť k zvýšeniu dynamiky e, hospodárstva, a vytváraniu nových pracovných e, miest. Avšak e, častokrát polnohospodárstvo sa stáva výmenou mincov počas rokovania medzi Úniou a Mercosurom. A dopadové štúdie z roku 2011 svedčia o tom, že táto dohoda poškodí naše polnohospodárstvo. Musíme jasne to povedať a odmietnúť túto dohodu polnohospodári e, budú čeliť hrozbe e, zníženiu príjmov a myslím si, že aj potravinový e, priemysel nebude mať mm, toho veľký osoch. Treba zabezpečiť, že potraviny, ktoré jeme, majú vysokú kvalitu a že ich výroba neuškodzuje, nepoškodzuje hospodárske zvieratá. E, zachovanie silného polnohospodárstva v Európe je zárukou potravinej nezávislosti Európskej únie a je to veľmi dôležité z hľadiska politickej stratégie. Týto hľadiska musíme mať na zreteli, keď rokujeme. Ďakujem. A teraz pán Luis Paulo Aves. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, Európska komisia nesmie opomenúť odporúčania z uznesenia v marci 2011 o medzinárodnom obchode a poľnohospodárstve v EÚ. Tieto odporúčania, ktoré sú zakotvené aj v uznesení o Mercosure, a teda nie sú tam zakotvené. Nemôžeme teraz robiť ústupky kvôli prístupu na medzinárodný trh keď hovoríme o poľnohospodárských výrobkoch, tak vieme, že 7 miliónov eur sa urobil väčší obrad a tento postup nemôže stále ohrozovať viacej vidieckých oblastí v EÚ. Preto komisia musí prehodnotiť urobené ústupky a ich dopady na jednotlivé regióny v EÚ. Rovnako by sa mali robiť dopadové štúdie na, pre Azorské ostrovy. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, e, treba si uvedomiť, že globálne dohoda medzi Európskou úniou a Brazíliou v otázke leteckej prepravy bude znamenať v jednom roku viac ako 2000 e, e, cestujúcich. Odhaduje sa, že takáto dohoda medzi e, Európou a Brazíliou bude mať pozitívny dopad na vytváranie pracovných miest. Celkový počet vytvorených pracovných miest bude predstavovať asi 8 tisíc. Vážený pán komisár, ako spravodajkyňa v otázke Eh, leteckej doprave medzi eh, Európskou úniou a Brazíliou. V akom stave sa nachádzajú eh, rokovania o dohode počas ministerského stretnutia koncom januára medzi ministrami z EÚ a Mercosurom? Budete tiež rokovať o tejto dohode? A napokon by som chcel uviesť, že rokovanie s Mercosurom by sa mali sústrediť aj na spoločnú iniciatívu zameranú na vývoj výroby a obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem pekne. E, sú ešte niektoré ďalšie žiadosti o vystúpenia, ktoré som neobdržal. Ak nie, dovolte, aby som e, e, odozval slovo pánovi komisárovi, aby to mohol uzavrieť. Thank you, uh... Ďakujem, vážny pán predsedajúci. Nie prekvapujú ma až tak veľmi poznámky, ktoré tu odzneli z úst predstaviteľov všetkých politických skupín. Myslím si, že väčšina eh, poslancov eh, eh, vystupuje za to, aby sme mali seriózne rokovanie so skupinou Mercosur, ale sú zložité, sú komplikované. V roku 2010 Mercosur, Mercosur trval, aby sme otvorili rokovanie. Ako som uvedol úvodom, podarilo sa urobiť značný kus práce Avšak zdá sa, že chýba tu politická e, vôľa a politický priestor na nejaké nové ponuky práve teraz. Je všetko stratené? Nemyslím si to, pretože prednedávnom v Brazílii sa urobil nový prieskum e, e, podnikateľskej sféry a postoj e, priemyslu e, bol podstatne priaznivejší ako pred rokom, pred tromi e, rokmi. Neznamená to teda, že všetko sa uberá nesprávnym smerom. Je možné, že sa nám podarilo deblokovať tieto rokovania. I keď neviem, to znamená, že očakávam, ako dopadne strednutie v Santiagu s tým, aby sme vedeli vrhnúť viac svetla na túto tému. Pokiaľ ide otázky e, e, spojené s poľnohospodárstvom, ani to ma neprekvapuje. Prečo si myslíte, e, stále si myslíte, že budeme obetovať poľnohospodárstvo? Prečo stále tvrdíte, že ide o e, nejakú mincu, ktorú obytujeme počas rokovania. Samozrejme, takéto e, obchodné e, dohody musí byť vyvážené medzi viacerými sektormi polnohospodárstvo je veľmi dôležité, i keď nie je to jediný sektor. Nemôžeme sa dohodnúť iba o polnohospodárstve alebo iba o priemysli. Všetko musí ísť ruka v ruke a treba sa nám, samozrejme snažiť e, o vyvaženosť a budeme to robiť spoločne s radou a parlamentom. Prečo e, ste takí útoční? Myslím si, že rokovanie v oblasti poľnohospodárských výrobkov e, e, sa slubne. Poprvýkrát e, v obchodnej výmene máme priaznevú bilanciu 7 miliard eur. nikdy tomu tak nebolo nie, e, e, e treba veštiť, že e, stratíme milióny pracovných miest. Podľa mňa to nie je pravda. Dokážeme urobiť rozumnú dohodu s Mercosurom, samozrejme za predpokladu, že tam bude existovať politická vôľa a politické možnosti. A toto je v skutku vážna otázka. Mnohí poslanci tu spomínali aj plán B. E, v súčasnosti nemáme plán B, a ani si nemyslím, že e, viaceré krajiny zo skupiny Mercosur tiež majú takýto plán B. Zatiaľ to nie je v programe rokovaní. E, uvidíme, ako sa to bude vyvieť, ale na jednej strane, teda a teraz e, stále rokujeme medzi Úniou a Mercosurom. Avšak čas nečaká a súhlasím s pánom profesorom Morelom v tom zmysle, že nemôžeme e, do, do nekonečna pokračovať v takýchto e, rokovaniach a Mercosur to musí mať na zreteli a musí nám jasne povedať, čo chce a čo môže urobiť, aby e, títo e, e dva dôležité e, ekonomické a politické partnery sa dohodli. E, tak to znamená, že počkajme na stretnutie e, na budúci týždeň v Santiago a po jeho ukončení podám vám správu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz na záver tejto rozpravy bolo predložených 5 e, návrhov na uznesenie, ktoré pred 12. dnes aj um, budeme hlasovať a tým pádom je k tomuto bodu ukončená rozprava a chcem vám podať dve oznámenia predsedníctva. Jedno sa týka návrhu príslušného nemeckého orgánu k zrušeniu imunity pána Jurgena Kreuzmana podľa článku 6 odsek 2 rokovacieho poriadku. Bude tento um, návrh postupený právnom výboru na prerokovanie.